Hlasovať budeme zajtra na poludne. Stretneme sa 22. apríla, teda zajtra v stredu od 9. E, do 11.50 a potom od 12.00 až 13.00 a